zápisníci zo zasadnutia. Rozpočtový výbor eh, dodal korektúru zo 6. februára k vlastnému textu. V zmysle článku 216 odsek 4 rokovacieho eh, poriadku bude považovaný to, táto oprava za prijatú, ak do 24 hodín niektorá z frakcií alebo 40 členov parlamentu eh, nebude žiadať o hlasovanie o tomto E, bode. Tento text bude zverejnený v zápisnici z tohoto zasadnutia v stredu podľa článku 47 e, e, preberieme 5 právnych aktov.